osobne sa veľmi tešíme na to, že budeme mať pokračovať, pokračovať v diskusiách s vami na túto tému. Ďakujem pekne, pán predseda, za pozornosť. Ďakujem pekne. Hlasovať o tejto správe sa bude zajtra, cez obed. A dostávame sa ďalšiemu bodu nášho programu, to je správa pána Fernandeša, Zelená kniha komisie o nakladaní s biologickým odpadom v Európskej únii. A spravodajca má slovo na 4 minúty. Eh, Ďakujem, pán predsedajúci. Pán komisár, dámy a páni poslanci, v prvom rade dovolte mi, aby som pozdravil a zároveň poďakoval všetkým osobám, ktoré vystúpia v rozprave a ktoré spolupracovali na tejto správe, aby sa nám dostalo 55 hlasov na výbore a len traja proti. Ďakujem ešte raz za prácu a angažovanosť vás všetkých. Bioodpad je to takmer 80 mestského odpadu, viacej ako 100 miliónov tón ročne. Nesmieme zabúdať, že tento odpad alebo odpad je zodpovedný za 109 miliónov tón skleníkových plynov. Je to štvrtý zdroj emisí skleníkových plynov po energetike, priemysle a po plnohospodárstve. Takže je dôležité, aby bioodpad bol zdrojom a nie odpadom a aby to bol potenciál a bioodpad, bioodpad aby sa maximálne využíval. Až doteraz, bohužiaľ, Eh, veľká časť bioodpadu ide na skladiska, na eh, odpadiska, na smetiska. Máme eh, príliš rozmanitú legislatívu v rôznych textoch a my potrebujeme harmonizáciu. Harmonizáciu, ktorá by priniesla väčšiu jasnosť, transparentnosť a zjednodušenie. Preto sme za jednu konkrétnu špecifickú smernicu, ktorá by priniesla právnu istotu pre všetkých tých, ktorí budú aj vo verejnom, aj súkromnom sektore investovať v tejto oblasti, či už e, aby sa pomohlo miestnym samozprávam, aby sme podporili princíp subsidiarity, aby táto smernica e, dosiahla to podstatné, v správe e, sme rozobrali aj hierarchiu odpadov a venovali sme sa prevencie a rekvalifikácii. Najlepší odpad je ten odpad, ktorý sa nemení na odpad. A tak možnosti, aby e, verejné služby a verejné orgány zabránili tomu, aby, ja neviem, záhradný odpad a tak ďalej nekončil na smetiskách, ale aby tento bioodpad sa spracoval a aby sa tony odpadu nemnožili rovnako ako potravinárske odpady alebo z kuchyne, e, rôzne e, obaly z potravín a podobne. Aby e, nezabúdajme, že veľmi často E, sa práve tieto odpady, aby sa teda recyklovali. Z tých 10 tisíc tón recyklovaného odpadu prinášajú e, veľké množstvo nových pracovných miest. Ak by sme e, tieto odpad jednoducho len vyviezli na skládku, tak to, získame len 10 pracovných miest. Bioodpad musíme využívať na kompostovanie. Žiadame, aby kompostovanie bolo normou, pretože e, takýmto spôsobom aj neskôr môžeme využívať aj prípravu bioenergie. Musíme podporovať výskum a vývoje a inovácie v tejto oblasti a sme za stratégiu 2020 za udržateľný rozvoj, udržateľný rozvoj, ktorý bude inteligentný a to sú body, ktoré sú v tejto správe. Správa, ktorá je ambiciozná, pretože myslíme si, že napríklad selektívne selektovanie odpadu e, malo by to byť na lokálnej úrovni, samozrejme vždy, keď je to e, rentabilné aj z, ekolo, aj z hospodárskeho, ale aj ekologického hľadiska. Veta je dôležitá, máme ambície, ale zároveň sme realisti. Takže každý aj títo štyria, teraz pani Tanovský, pán Kalinovský najprv. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj spravodajcovi. Myslím si, že bioodpad by sa nemal považovať za určitý problém, ako niečo, čo znečisťuje životné prostredie, čo má negatívny vplyv na naše hospodárstvo. Ak sa nám podarí využiť tieto tak povedz, vedľajšie produkty správnym spôsobom, tak môžeme vytvoriť napríklad obnoviteľné zdroje energii. Toto môže podporiť našu ekonomiku a môžeme e, zabrániť aj klimatickým zmenám, ak budeme recyklovať, alebo môžeme aj e, zabrániť degradácii pôdy. Napríklad môžeme využívať kompostovanie správnym spôsobom. To, čo potrebujeme, samozrejme, je primeraná infraštruktúra, a, lebo nemôžeme konať tejto oblasti bez infraštruktúry a zároveň sú dôležité aj stimuly pre jednotlivé spoločnosti, aby konali v tejto oblasti. To znamená, že potrebujeme peniaze. Toto by potom viedlo k e, vyššej kvalite života našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Kelly. Ďakujem pekne. Najprv by som chcel pogratulovať pánovi Ferrandesovi k jeho správe Myslím si, že je to veľmi dobre načasované, lebo myslím si, že keď chodíme pro európskej úrovni, keď sa pozrieme, tak vidíme, že, že naši občania sú znepokojení, sú to klimatické zmeny a vidíme, že každý človek môže k tomu prispieť, aby sa pre tomu zabránilo. Ak budeme takto pôsobiť, sa nám to podarí. Môžeme začať už v školách, napríklad aj v krajine, ktoré pochádzam, čoraz viac škôl, sa snaží chrániť životné prostredie, je to určité posolstvo, ktoré sa šíri potom do rodín a do celej spoločnosti. Potom je to povedomie o tom, ako môžeme riešiť tieto problémy, ako môžeme recyklovať odpad. Dôležité je napríklad aj je to určitá zmena kultúry. Ehm, polnospodári si musia uvedomiť, že musia znižovať e, používanie hnojív. Je dôležité začať konať, je dôležité pomôcť ľuďom, aby mohli prispieť k tejto zmene. Mohli prispieť E, rozvoju anerobnej digestie a ako bolo spomínané, je možné vytvoriť takýmto spôsobom nové pracovné miesta. Ďakujem pekne. Čaba. E, gratulálok Fernández úrnak, úgy, mint akik ezer... Ďakujem. Chcel by som pokratovať pánu Fernandezovi v roku 2007 sme mali určitú správu, ktorá sa týkala bioplynu, takže som dobre informovaný o tejto správe a som prispel tej téme. Polnohospodárstvo a lesníctvo je spolu prepojené, čo sa týka produkcie bioodpadu. Z tohoto hľadiska bolo mm, som diskutoval so spravodajcom, je dôležité si uvedomiť, že e, zvieratá produkujú e, bioplyn a ja som poprosil spravodajcu, aby podporil produkciu bioplynu. Ja som tedy žiadal komisiu, aby pripravila, aby poskytla peniaze pre produkciu bioplynu. Kolega jeden z predrečníkov povedal už dôležitú vec, ktorá sa týkala kompostovania. Kompostovanie je dobrá technika a myslím si, že komisia mala prispieť k finančne prispieť k kompostovaniu bioodpadu. To by bolo dobre z hľadiska polnospodárstva, z hľadiska ochrany životného prostredia, bolo by to dobré. A preto, lebo sú to dôležité kroky, ktoré môžeme vykonať. Je to dôležité pre nové členské štáty. Musíte si uvedomiť, že máme špecifické problémy, ktoré sa týkajú bioplynu, ktoré sa týkajú kompostovania. Takže poprosím vás, aby ste odhľadnili to, že nové členské štáty majú určité problémy, ktoré musia prekonať. Ďakujem pekne. A teraz pán Oleniak na minútu. <clears throat> Ďakujem bardzo, panie Ja również... Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som sa pridal aj ja a pogratuloval spolu s mojimi kolegami spravodajcovi k tejto správe, ktorá je veľmi dôležitá, pretože um, doteraz sme sa nevenovali dostatočne e, tejto téme nakladania e, s biologickým odpadom nielen v Poľsku, ale aj v EÚ ako takej. Nerobíme ešte e, e, všetko dobre v tejto oblasti. Ide o to, aby sme mohli využívať biologický odpad e, naozaj efektívne. Je tu veľa možností pred nami, napríklad produkcia bioplínu, tá by sa mala podporovať všade v celej EÚ. Mala by byť podporovaná fondmi, regionálnymi fondmi, ale takisto si myslím, že už od základu je tu potrebné, aby tu bola podpora e, pre, napríklad pokiaľ ide o generáciu e, elektriny e, z bioplynu. Ďakujem, slovo má teraz poslankyňa Alfano. Ďakujem, pán predseda. Je to naozaj veľmi dobre vypracovaná správa. Týmto by som chcela pogratulovať spravodajcovi. Veľmi sa mi páči jedna z prvých vied na začiatku. Uh, um, politika nakladania s biologickými odpadmi mala roz, uh, by mala um, teraz súvisieť s tým, že chceme z EÚ urobiť e, spoločnosť, ktorá recykluje. Takže ide tu o to, aby uh, sa recyklizácia stala povinnou. Je to dôležité aj z ekonomického pohľadu, teda aby sa uh, tieto investície členských štátov. S týmto duchom, ako už aj v prípade rámcovej smernice o odpadoch, by EÚ mala urobiť viac viac než len návrhy. Ide tu o našu povinnosť, aby sme e, ponúkli e, naozaj dobrú e, odpoveď Nemali by sme sa už viac schovávať za subsidiaritu. Ide tu naozaj o podporovanie recyklácie, prevezmime najlepšiu prax, ako napríklad už v niektorých častiach EÚ aj v USA funguje v praxi princíp nulových odpadov. Ďalšia resnička, ďakujem, aby som chcela tiež e, pogratulovať pánovi Fernandešovi za jeho správu. E, prečítala som si ju a myslím si, že je naozaj komplexná, zaoberá sa všetkými e, aspektami témy biologického odpadu, depónie, možnosť kompostácie, produkcia bioplynu. A preto mi je ľúto, keď musím povedať, že s jednou časťou však mám problém, Nezhodujeme sa v bode, kde sa spomína povinnosť eh, separácie v EÚ, separácie odplatov. Ja eh, musím z princípu, z dôvodov subsidiarity eh, sa proti tomuto vyjadriť, pretože v mnohých častiach EÚ e jednoducho by to nebolo najsprávnejšie riešenie E, takže e, nie je to nie pravdou, že by to bolo vždy dobré ešte predtým, teda než to e, príjmeme. Takže EU by sa mala vyvarovať takýmto krokom. Nemali by sme pristupovať príliš k regulácii, mali by sme skôr to vytvárať stimuly a ja týmto apelujem na komisiu na začiatku tohto procesu som spomenul zoznam rečníkov, aby som zabezpečil, že aký som niekoho vynechal, e, a že sa prihlási. Ale teraz rešpektu k vám, že ste tu e, prišli, vám udelím slovo, ale prosím, apelujem na kolegov, ak e, prečítam zoznam rečníkov a vy tam nepočujete vaše slovo, potom už vám neskôr slovo neudelím diskusii. Takže nech sa páči. Možnosť zabrania głosu. E, Chcem poďakovať za to sprawozdanie, ktoré vyznačá... Ďakujem pekne za vašu veľkodušnosť. Chcem sa poďakovať aj spravodajcovi za túto správu o bioodpade. 30 tohoto odpadu môže byť využitý na kompostovanie. Samozrejme, vyžaduje si to primeranú infraštruktúru pre recikláciu a našťastie v mnohých štátoch Našťastie Mnohé štáty, pre všetkým v našom regióne, majú nedostatočnú infraštruktúru. Toto je problém, e, ktorý zabranie tomu, aby sme primerane riešili e, biologický odpad. To znamená, že musíme sa snažiť využiť biologický odpad na produkciu energie. Dánsko je dobrý príklad tejto oblasti, lebo oni tam majú zariadenia, ktoré sa tam vybudovali a oni produkujú elektrickú energiu. Myslím si, že toto by sa malo, na to by sa malo myslieť v rámci finančného výhľadu pre budúcnosť. Ďakujem pekne a teraz mene Európskej komisie pán Ševčovič. Much, And, uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Začnem opätovne tým, že sa poďakujem našom spravodajcovi pánovi Fernandešovi za vypracovanie správy o biologickom odpade. Chcel by som sa poďakovať aj členom výboru, ktorí prezentovali svoj názor a ktorí mohli prispieť eh, k práci tejto, na tejto dôležitej oblasti. 18. mája komisia schválila oznámenie o budúcich krokoch v oblasti nakladania s biologickým odpadom Európskej únii. Toto oznámenie je doplnené určitou prílohou, kde je technická analýza opatrení, ktoré by sa mohli prijať na to, aby sa zlepšilo nakladanie s biologickým odpadom v EÚ, aby sa to riešilo celkovo, to znamená, že vo všetkých členských štátoch jednotlivo. V rámci prípravy tohoto oznámenia naše služby sledovali diskusiu o biologickom odpade v Európskom parlamente. A som považoval za pozbudzujúce to, že sme dospeli k rovnakým záverom. Dôležité je samozrejme zlepšiť situáciu s bioodpadom a takéto zlepšenie môže viesť k pozitívnym výsledkom pre životné prostredie, ako aj pre naše hospodárstvo. Shodneme sa aj na tom, že kľúčové pre úspech je lepšie využívať tú existujúcu legislatívu, napríklad smernicu o skládkach. Samozrejme, v jednotlivých štátoch sa politiky odlišujú, aj v jednotlivých regiónoch sú rozdielne, preto je dôležité držiavať si princíp subsidiarity ten najväčší rozdiel medzi tými dvomi prístupmi komisie a správodajcom spočíva v tom, že či by sa mal vypracovať e, smernica o biologickom odpade. Podľa názoru komisie je toto nie je nevinutné, lebo je možné zlepšiť nakladanie biologickým odpadom prostredníctvom existujúcej legislatívy. Dôležité je iniciovať jednotlivé kroky, ktoré sa budú zaoberať na zlepšovanie Nakladania s biologickým odpadom je dôležité samozrejme produkovať kvalitný kompost. To si vyžaduje určité procesy, ktoré už máme vlastne zabezpečené v existujúcej legislatíve. Musia tu byť minimálne štandardy pre bioodpad v polnospodárstve. To je možné riešiť prostredníctvom revízie smernice o kaloch a potom je možné zaviesť určité ciele pre separovaný zber alebo, e, alebo pre bioodpad a to najnesko do roku 2014. Pevne verím, že sa nám e, podarí naplniť očakávania parlamentu prostredníctvom balíku, ktorý vypracuje komisia a som e, veľmi ďačný za vašu ochotu spolupracovať na tejto dôležitej téme. Ďakujem pekne, pán komisár. Hlasovať o tejto téme budeme zajtra na obed. Dostávame sa k ďalšej téme. To je správa pána Olejničaka Ide o stratégiu Európskej únie pre región Baltického mora a